vyjadril svoju úprimnú sústrasť, rovnako ako aj celý zvyšok parlamentu má určite podpory, a to obyvateľom tohoto mesta, ako aj všetkým okolitým mestám. Hovorí vám predseda, samozrejme, berieme to na vedomie a my vyjadrujeme našu plnú solidaritu a zároveň naše veľké obavy o situáciu v tomto regióne, ktorý bol postihnutý takou vážnou katastrofou a samozrejme celý Európsky parlament chce vyjadriť svoju solidaritu s tými, ktorí trpia a ktorí sú postihnutí v tomto krásnom talianskom regióne, regióne, ktoré rozhodne patrí medzi najkrajšie Európe. Začneme eh, prvým bodom programu a síce stanoviskom komisie ohľadom situácie a vývoja v Moldavsku. A v mene komisie vystúpi pán komisár Štefan File. Nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno, vážený pán predseda, vážení poslanci. Keď sa pozrieme na vzťahy medzi Európskou úniou a Moldavskom, Myslím, že tam je nie nič, čo je bolo nejak mimoriadne kontroverzné. Podarilo sa nám dosiahnuť mimoriadne veľké napredovanie vo veľmi krátkom čase. Napriek tomu ale táto krajina čeli stále veľkým výzvam referendum z 5. septembra malo vyriešiť politický, politický pad tým, že sa zmenia pravidla pre voľbu prezidenta. Toto referendum zlyhalo a to je veľká škoda. Ale či už by referendum splňalo demokratické štandardy alebo nie, už to samotné bola veľmi dôležitá otázka. A treba povedať, že jeho de facto súlad s, s demokratickými pravidlami bol potvrdený politickými pozorovateľmi a to je veľmi povzbudivé. Voľby z 28. novembra budú opäť rovnako dôležité pre konsolidáciu demokratických pomerov v tejto krajine. Budeme naďalej vysielať veľmi jednoznačné signály v tomto aspekte všetkým zapojeným aktérom. Všetky politické sily sa budú musieť spojiť tak, aby na jednej strane zvolili prezidenta a zároveň, aby na druhej strane zvolili vládu, ktorá dokáže zabezpečiť to, že táto krajina prejde veľmi ťažkou reformnou cestou. Zároveň Zároveň si zachováme svoju neodvolateľnú podporu pre štruktúralne reformy, do ktorých sa pustila moldovská vláda. Dovolte mi počerknúť aspoň niekoľko dôležitých aspektov týchto reforiem. Európska únia nie je len zďaleka tým najväčším donorom do Moldavska, ale v marci sa nám podarilo mobilizovať viac ako 40 ďalších donorov, ktorí podporili reformy v Moldavsku. Zaviazali sa poskytnúť 1,9 miliardy eur v rokoch 2010 až 2013. A to vrátane nášho vlastného záväzku v objeme 550 miliónov eur. Počas posledných mesiacov sme vždy dokázali načas odpovedať na mnoho špecifických potrieb moldavskej vlády. Zabezpečili sme politické poradenstvo na vysokej úrovni pre ministrov, podporovali sme úsilie v oblasti demokratizácie a vlády práva, vlády zákona vo videckých oblastiach, pomáhali sme zorganizovať elektorálne e, konzultácie a zároveň sme riešili bezprostredné potreby po minuloročných povodniach. Všetko a zároveň sme uľahčovali pravidlá a situáciu pre moldavský vývoz vína. Na strane moldavskej vlády sme sa snažili aktívne e, komunikovať s, s, s populáciou, ktorá žije v Podnestersku. A to prostredníctvom e, malorozmerných, alebo teda projektov v malom rozmere e, zameraných na sociálnu oblasť. Na budúci rok začneme s komplexným programom reformy inštitúcií, a to na základe nášho východného partnerstva. Tento program má za úlohu pomôcť Moldavsku pripraviť sa pripraviť sa na implementáciu asociačnej dohody, ktorú v súčasnosti vyrokovávame. Posledné kolo rokovaní ohľadom asociačnej dohody e, sa uskutočnilo 13. až 14. oktobra a toto kolo preukázalo opäť znova, že tieto rokovania napredujú naozaj veľmi dobrým tempom. Naša pomoc mala aj podobu priamých transferov do rozpočtu Moldavska od posledného kvartálu 2009 37 miliónov eur bolo vyčerpaných v rámci sektorálnej rozpočtovej pomoci s dodatočnými ďalšími 15 miliónmi, ktoré budú poskytnuté už čoskoro. Z tohoto objemu približne 8,5 milióna eur bolo priamo pridelených na pomoc najchudobnejším vrstvám populácie. A teraz keď pán predseda parlamentu Buzek podpísal aj relevantné parlamentné rozhodnutia. Očakávame, že už čoskoro budeme môcť čerpať ďalších 40 miliónov eur z prvej tranže mikrofinančnej pomoci. A v rovnakom duchu sa pokúsime pokračovať v našom bežnom kontakte na politickej úrovni a pokračovať aj s technickými výmenami. Za niekoľko dní sa stretnem s premiérom Feladom v Luxemburgu v novembri podvýbor pre obchod medzi Európskou úniou a Moldavskom a bude preskúmavať odpoveď Moldavská komisii ohľadom kľúčových požiadaviek pri príprave rokovaní ohľadom hĺbkovej a, a širokosiahlej dohody o voľnom obchode. Okrem toho sme začali s Moldavskom viesť špeciálny dialog alebo dedikovaný dialog ohľadom ľudských práv a v súčasnosti e, rokujeme aj o dohode v oblasti leteckých služieb. E, pokračujeme ďalej aj v dialogu o vízovom režime, ktorý začal v júni. Na budúci pondelok, budujúc na základe misie, ktorá bola vykonaná v septembri zo strany nezávislých expertov, Rada pre medzinárodné, medzinárodné vzťahy e, pripraví závery, ktoré by mali konkrétne hovoriť o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár hovorí pán predsedajúci a budeme pokračovať ďalej. E, vystúpia jednotliví rečníci zastupujúci politické skupiny v parlamente. V prvom rade v mene ľudovcov vystúpi kolegyňa Makovej a má dve minúty. Nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade e, musíme povedať, že tie reformy, ktoré zaviedlo Moldavsko počas e, posledných rokov a počas nedávnych rokov, rovnako ako aj napredovanie, ktoré Moldavsko vyvinulo smerom k približeniu sa k Európskej únii, e, to všetko je vďaka tomu, že táto krajina je vysoko na programe priorit Európskej únie. A je to aj vďaka tomu, že naplnila všetky svoje záväzky zobrali veľmi zodpovedne všetky svoje kľúčové zodpovednosti v oblastiach, ktoré si, nevyžadujú, ktoré si vyžadujú reformu, ako napríklad reforma súdneho systému, ktorá už začala. Ďalej je to aj plán pre e, propagáciu a šírenie ľudských práv, ktorý bol tiež spustený. V septembri Moldavský parlament ratifikoval štatút Medzinárodného súdneho dvora a zároveň asociačná dohoda bola tiež už vyrokovaná a zdá sa, že výsledky sú veľmi dobré. Ale aké záruky máme, že tento trend bude aj pokračovať? Moldavsko napredovalo viac ako ktorákoľvek iná z krajín v rámci, v rámci bloku východného partnerstva. A to je práve aj dôvod, prečo by malo byť Moldavsko špeciálne vybrané pre osobitné zaobchádzanie. Vďaka tomuto veľkému napredovaniu vyvinulo naozaj veľmi veľké úsilie a mali by za toto úsilie dostať svoju odmenu. Rovnako by sme mali odmeniť aj úsilie, ktoré vyvinuli iné krajiny na Západnom Balkáne. Podobne sme odmenovali krajiny na Západnom Balkáne a teda rovnako musíme odmeniť aj Moldavsko. Čo sa týka vízového režimu, tak v tomto smere Moldavsko napredovalo vo všetkých štyroch oblastiach a práve preto vyzývame komisiu, aby vytvorila plán, akčný plán e, do konca oktobra, tak aby sme umožnili Moldavsku e, zapojiť sa do bezvizového režimu. Okrem toho, potrebujeme riešenie, ktoré zabezpečí stabilitu v tomto regióne. Európska únia a zároveň e, jej inštitúcie sa musia viac a pozornejšie reagovať, e, venovať tomuto regiónu. V konečnom dôsledku proces európskej integrácie stimuloval konštrukciu a budovanie e, slobody a demokracie v celej Európe. Pozrite sa napríklad na to, ako výrazne sa zmenila tvár východnej Európy počas posledných 20 rokov. Reformy neustále prebiehajú aj na Západnom Balkáne a to isté platia aj pre Moldavsko. V mene e, socialistov demokratov vystúpi pán Severin a má jednu minútu. Nech sa páči. Moldavská republika má iba jednu alternatívu. Medzi Euró- môžu sa rozhodnúť medzi europeizáciou a azializáciou. A to znamená, že môžu sa rozhodnúť medzi oligarchickou minulosťou sovietského charakteru alebo budúcnosťou v oblasti bezpečnosti, sociálnej spravodlivosti a demokracie. Vývoj Moldavska až doposiaľ bol negatívne ovplyvňovaný jeho vnútornou politickou nestabilitou základným problémom Moldavskej republiky e, nie je spojený s vonkajšími výzvami, ale s vnútorným rozdelením medzi politickými silami. Toto vnútor, táto vnútorná politická nestabilita e, nedostala, ned, nedala dostatočný čas vládnúcej koalícii aplikovať svoje európske rozhodnutia. Teraz Moldavsko čelí veľkému rozhodnutiu alebo budú smerovať k budúcnosti európskej modernizácie, alebo nie. A preto vyzývame všetky politické sily v Moldavsku, ktoré navrhujú budúcnosť európskej, európskej budúcnosti pre túto krajinu, aby sa vyhli akýmkoľvek ďalším nevyhnutným zbytočným protagonizmom a konfrontáciám a práve preto, aby sa sústredili na implementáciu širokej vízie s cieľom implementovať napredovanie tak, aby táto krajina dosiahla svoje európske ciele. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán Severin a v mene liberálov vystúpi pán Graham Watson. Nech sa páči, v relácii vás vypočujem. Pán pre... Pán predsedajúci, pred 18 mesiacmi EP bolo, e, zara, boli zarazení udalostiami v Kišineve a pred, e, potom niekoľko týždňov neskôr na galerii sme mali zástupcov z demokratickej strany Moldavska, ktorí vlastne už razili novú líniu. My skutočne zdieľame túžbu moldavského ľudu po novej budúcnosti a treba konštatovať, že bol dosiahnutý pokrok v tomto štáte. Avšak ešte ešte je pred nami veľa práce. Treba skutočne postaviť predsud tých, ktorí spôsobili e, tie brutálne činy, pokiaľ sa súčasná koalícia opätovne ujme žesla počas volie budúci e, mesiac, tak je otázne, e, ako bude sa vyvíjať ďalšie vysporiadanie sa s hospodárskou krízou. Francúzsky spisovateľ Francis Bacon konštatoval, že nádej je vynikajúcimi, je vynikajúcimi raňajkami, ale slabou večerou. Koniec citátu. Implementácia ref, reforiem musí nasledovať po prijatí e, zákonov, ktoré podporujú tieto reformy. Čas je proti nám. Je toho veľa na tanieri, ktoré musíme zvládnuť v krátkom čase. Chcem sa poďakovať komisárovi Fulemu a jeho pracovníkom za e, pomoc, podporu Moldavska. My podporujeme formáciu priateľov Moldavska a vynikajúce stretnutie európskych štátov, kde vyjadrili vyjadrili ochotu podporiť Moldavsku. Na strane Európskej únie sa vynaklada všemožné úsilie, aby sme pomohli tejto, tejto chudobnej krajine, aby dosiahla e, e, normy EÚ. A keď rada sa bude zaoberať vízovým režimom budúci týždeň, veríme, že aj v prípade Moldavska sa podarí dosiahnuť reformu. Ako povedal jeden z našich zakladateľov, e, skutočne budúcnosť e, krajiny nie je závislá od Európskej únie ako od štruktúry, ale od duchu Európy a európskeho ľudu. Verím, že takýto duch sa presadí e, v budúcomesačných voľbách. Ďakujem pekne pánovi Vodcovovi. V mene zelených vystúpi pani Tatiana Ždanok. Ďakujem za slovo. My skutočne vítame pokrok, ktorý dosiahnutá Moldavská republika a veríme, že e, proces, ktorý je pred nami a voľby pomôže k konsolidácii demokratických inštitúcií a zabezpečí e, zakotvenie e, právneho štátu v Moldavsku. Vieme, že Moldav, pre Moldavsko je veľmi dôležité členstvo v EU, ani nie tak členstvo v NATE. Z hľadiska rozmanitých politických platformiem všetky e, strany, ktoré sú zastúpené v Moldavskom parlamente, deklarujú, že sú za európsku integráciu a spoluprácu ale e, keď e, zoberiem do úvahy skúsenosti môjho domovského štátu pri uchádzaní o, členstvo v EÚ, viem pochopiť určité obavy e, moldavskej strany a je jasné, že dosiahnutie členstva EÚ nemá byť cieľom, ktorým končí všetko úsilie. Treba bojovať proti korupcii, treba etablovať demokratické princípy a hovoríme o viacjazyčnosti, viackultúrnosti v Moldavsku a my vieme, že Moldavsko má aj veľmi bohatú históriu a veľmi e, ťažko je stierať určité deliace čiary, ktoré existujú v moldavskej spoločnosti. 28. E, e, júna to je výročie okupácie Ruskom a obyvateľia Moldovska veľmi záporne reagujú na takýto e, dátum, na tento dátum. Pardon. Moldavska, moldavskí občania sú e, veľmi heterogónni. Sú tam takí, ktorí majú e, dvoj, dvojaké občianstvo, ktoré tiež spôsobuje určité pnutie v spoločnosti. Mali by sme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili bezvizový režim pre všetkých občanov Moldavska. Ďakujem pekne. A teraz za konzervatívcov ECR slovo má na 1,5 minút 1,5 minúty. Pán Tanok, ďakujem za slovo. Be, bez pochyby Moldavsko má ešte dlhú cestu, kým sa stane členom EÚ a ECR podporuje tento cieľ. Moldavsko zostáva medzi najchudobnejšími štátmi sveta, napriek tomu, že je členom VTO. Je tam vysoká miera korupcie, obchodovania s ľudskými bytostiami. Potom je tam vnútorný konflikt s Eh, so Zadneserskom, ktorý vlastne sa odštepil a je tam aj vnútroobčianské eh, eh, pnutie. Počas ostatných 15 mesiacov skutočne bol dosiahnutý určitý pogres. Je tam E, strana Aliancie, ktorá je veľmi proeurópsky e, orientovaná a ďalšie strany, ktoré presadzujú spoluprácu a integráciu s EÚ a preto EÚ by malo naďalej vyvíjať tlak na vládu v Moldavsku, aby sa presadzovali reformy, aby sa presadil právny štát a správne e, riadenie a správa. Mali by sme viac komunikovať s Kišinevom, nie nielen vo veci víz, ale aj v prípade Euronestu. Umožňuje táto platforma rokovať o spoločných záujmoch. E, žiaľ Bohu, veci, ktoré, e, o ktorých som ja hovoril e, v správe, ne, ostali v pozadí vzhľadom na to, že to narazilo na bieloruský odpor. Verím, že jedného dňa všetky štáty v, v rámci toho východného susedstva, kam patrí Moldavska, sa stanú členmi EÚ. Ďakujem. A teraz Konečný rečník za skupinu pán Belder 1,5 minúty v mene skupiny EFD. Pán Belder, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto rozprava je o európskom zapojení Moldavskej republike a toto zapojenie je rozdelené, čo musím povedať, že je rovnaké aj u nás v Holandsku, pretože celé roky máme iniciatívy, v rámci ktorých sa snažíme pomáhať ľuďom Moldavska a mnohé dediny sa zúčastňujú e, tejto iniciatívy a pevne veľkou cťou to spomenú teraz. Momentálne Moldavsko má obchodnú dohodu s Európskou úniou a je naozaj veľkým potešením že môžem spomenúť pokrok, ktorý sa dosiahol. Videli sme teraz moldavské výrobky na policiach obchodov. Máme tam moldavské víno, polnospodárske výrobky a to je veľmi dôležité pre moldavské hospodárstvo ale môže Európska únia ponúknuť aj nejakú pomoc Moldavsku, nejakú útechu v ťažkých časoch, ktoré zažíva? Momentálne pani Markov podnikla iniciatívu. Pomôže naozaj e, Rusko a umožní nám aj zlepšiť e, vzťahy, ktoré máme s Ruskom, pokiaľ e, to vidím ja. Tam nenastal nejaký pohyb, aspoň teraz nie. Ale rozhodne vám želám veľa úspechov a dúfam, že sa vám podarí priviesť Moldavsko bližšie k Európe. Ďakujem veľmi pekne, pán Belter. Týmto sme ukončili toto kolo a teraz otvárame kolo jednotlivých rečníkov. V prvom rade by som chcela dozda slovo pánovi Ungoránovi, že má dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, pán predseda. Moldavsko sa angažuje v európskych hodnotách a normách a toto úsilie je skutočné a pravé. Toto je najlepší príklad rozvoja iniciatívy našich východných susedov. Moldavsko sa snaží byť zlučiteľné e, so západným Balkánom. To, čo sa tam uskutočne by sme mali uznať a pozbudzovať. Rastúce napätie s Ukrajinou e, iba zvyšuje význam tejto spolupráce. Je mimoriadne dôležité, aby všeobecné voľby 28. novembra potvrdili moldavské úsilie je už naozaj najvyšší čas, aby Európska únia vyslala pozitívny signál Moldavsku a Moldovčanom. Tisícky moldavských rodín sú rozdelené e, vízovou bariérou. Vízový dialog medzi Európskou úniou a Moldavskou predstavuje obrovskú príležitosť. Dúfajme, že Rada pre zahraničné veci 25. oktobra vyzve komisiu, aby vypracovala akčný plán pre liberalizáciu víz. Proeurópska integrovaná Moldavsko by určite bol veľkým prínosom pre Európsku úniu na východných hraniciach, kde e, slabé spravovanie štátu a ozbrojené konflikty sú stále hrozbou pre európsku stabilitu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pani Jotová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moldavsko čelí výzvam v dnešnej dobe. A tieto výzvy súvisia s multietnickou povahou štátu, riešením problému Zadnesterska a členstvom Moldavska v Európskej únii. Liberalizácia vízového režimu je mimoriadne dôležitá v tomto ohľade, pretože sme videli, že môže viesť dobrým výsledkom. Vydávanie bulharských a rumunských pasov pre moldavských občanov nie je riešením, skôr je to riskantná záležitosť. Úrady v Kišineve by mali povedať, že pomoc od Európskej únie sa dostane všetkým občanom bez ohľadu na ich etnický pôvod. Toto je mimoriadne dôležité hlavne pre bulharskú menšinu, ktorá tam žije v jednej z najchudobnejších častí krajiny. Ďakujem veľmi pekne, pani Jotová. A teraz na jednu minútu pán Busoj. Ďakujem pekne, pán predseda. Viaceré delegácie sa tu vyjadrili o Moldavsku a ja som sledoval pokrok, ktorý táto krajina dosahuje a môžem povedať, že sa pohybuje proeurópskym smerom. Takisto by som chcel pripomenúť aj reformy v oblasti spravodlivosti a verejnej správy. Musíme však byť reálni a musíme si povedať, že tento prechod bude veľmi ťažký a že bude treba urobiť ešte veľa práce. Som e, veľmi rád, že postupuje vpred aj rozpráva o liberalizácii vízového režimu, ale komisia by mala prísť cestovnou mapou pre všetky tieto ciele a možno by mala prísť aj s návrhom úplne zrušiť všetky víza do budúcnosti. Moldavská republika prejde dôležitým testom 28. novembra počas volieb a dúfam, že občania tento raz budú sa zúčastňovať týchto volieb pokrok a vývoj v Moldavsku bol veľmi pozitívny a chcel by som poprosiť európske inštitúcie, aby naďalej podporovali Moldavskú republiku, aby jej dali viac dôvery, aby ju podbudzovali k tomu, aby pokračovala vo svojich ambíciách stať sa členom Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Busoj. A teraz e, na jednu minútu náš kolega, pán Bielan. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pred desiatimi dňami som mal príležitosť navštíviť Moldavsko ako člen delegácie Ministerstva zahraničných vecí s pánom Busanom a s ďalšími. Boli sme v Moldavsku vo veľmi dôležitej chvíli bolo to niekoľko týždňov po neúspešnom referende a niekoľko týždňov pred veľmi dôležitými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 28. novembra tohto roku. To, čo sme videli, bola obrovská podpora zo strany Moldavčanov a túto podporu prejavili voči procesu integrácie do Európskej únie. Takisto sme zaznamenali obrovský pokrok na ceste Moldavska k vstupu do Európskej únie. Bojujú tam aj proti korupcii a myslím si, že dosahujú obrovské úspechy v tomto boji proti korupcii. Sú tam aj hospodárske problémy a problémy, ktoré vznikajú v Zadnestersku, ale myslím si, že ak Moldavsko má pokračovať v procese integrácie, e, potrebuje našu podporu a dúfam, že v nadchádzajúcom e, samite rady dojde k liberalizácii vízového systému. Ďakujem veľmi pekne, pán Bilan. A teraz e, dve minúty pani Elena Basesku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A Chcela by som sa poďakovať aj tým všetkým, ktorí umožnili túto rozpravu. Musíme prevziať zodpovednosť za Moldavsko, hlavne teraz predvečer parlamentných volieb. Aliancia pre európsku integráciu ukázala v priebehu roka, že je pripravená spustiť reformy v politike, v inštitucionálnej oblasti aj v hospodárstve. Stali sa vodcami v ich časti sveta. Nesmieme zabúdať, že toto sa deje po 8 rokoch komunistickej vlády, kde základné práva ako sú e, sloboda prejavu a právo na spravodlivý proces boli porušované. Tento proces musí pokračovať v Moldavsku, hlavne v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Musíme bojovať proti korupcii efektívne a musíme sa postarať o to, aby súdnictvo bolo nezávislé a aby väzni boli držaní vo väzniciach v humánnych podmienkach. Moldavsko prechádza už viac ako 18 mesiacov rôznymi politickými krízami. Moldavsko neboli schopní zvoliť si prezidenta a neboli schopní ani potvrdiť výsledok referenda. Dúfam, že sa to zlepší a Voľby 28. novembra sa konajú skôr ako mali. Toto bude naozaj veľmi tvrdá skúška pre Moldavsko. Obávam sa, že zlyhanie týchto volieb bude zlyhaním demokracie a bude to aj zlyhaním európskej politiky v Moldavsku. Potrebujeme partnera, ktorý bude mať s nami spoločné hodnoty. Takisto by som chcela zdôrazniť, že jazyk, ktorým hovoria moldavskí občania, je teraz úradným jazykom Európskej únie. A to je ďalší dôvod, prečo by sme mali byť e, nadšení, že tam e, poskytujeme pomoc. Ďakujem veľmi pekne, pani Basesku. A teraz jednu minútu pre nášho kolegu, pána Vigenina. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, vážený pán predsedajúci, pán komisár, vážení kolegovia. Som naozaj veľmi rád, že Európsky parlament sa rozhodol venovať e, časť svojho veľmi cenného času diskusii o tejto téme a že sme upriemili pozornosť na Moldavsko, čo je vo svojej podstate európsky štát. A práve pri tejto príležitosti treba povedať, že vládnúca koalícia pre európsku integráciu robí toho naozaj veľmi veľa pre proces európskej integrácie a mali by sme ich podľa toho aj posudzovať. Zároveň občania očakávajú oveľa viac výsledkov, najmä v oblasti hospodárstva a zmien v sociálnej oblasti a práve preto je to veľmi dôležitá otázka v nadchádzajúcich parlamentných voľbách základná otázka, základné otázky pre Európsku úniu nie sú len otázky jednorazového prístupu alebo nejakého eh, jednorazového nezvratiteľného postupu v Moldavsku. Eh, možnosť, že táto situácia sa zmení a bude to viesť k politickej nestabilite, eh, tým sa otvára riziko toho, že vlastne politická nestabilita z minulosti sa bude objavovať a opakovať aj po nadchádzajúcich voľbách. A práve preto chceme požiadať všetky politické sily, bez ohľadu na to, aký bude výsledok volieb, aby urobili všetko preto, aby zabezpečili politickú stabilitu v tejto krajine, tak aby mohli pracovať v záujme eh, moldavských občanov a zároveň v záujme ich európskej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Vigenen. A nevidím na svojom mieste pána Porebu. A zdá sa mi, že nie je v sále, takže pôjdeme k ďalšiemu rečníkovi. Na dve minúty má slovo pán Preda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Rumunský imperializmus, to je, to je čosi, čo eh, komunisti v Moldavsku používali, keď hovorili o intervenciách, ktoré robili rumúnsky kolegovia, či už v Kišineve, alebo keď nejakým spôsobom sa vyjadrovali k akékoľvek situácii v Moldavsku. A to platí o komkoľvek, o komkoľvek to vystúpi, či už sú poslancovi, alebo e, poslanci, alebo prezident Basesku. Oni chcú, aby všetci boli ticho. A ja si myslím, že to rozhodne nie je správne. Rozhodne sa musíme k tejto témam vyjadrovať a musíme zasahovať, pretože je naozaj veľký počet e, európskych občanov, či už to rumúnsky alebo bulharskí občania, žijú v Moldavsku a myslím si, že všetci európsky občania, vrátane tých, ktorí v Moldavsku v súčasnosti žijú, by mali mať šancu požívať práva, ktoré im vyplývajú ako občanom Európskej únie. Čo sa týka Kišineva, už viac ako rok vládnúca koalícia pracovala, pracovala pod symbolom európskej integrácie ak to môžeme takto povedať. Je to v podstate aliancia pre európsku integráciu, tak sa táto vládnúca formácia nazýva. A keby sa táto aliancia volala pre ruskú integráciu, bolo by to niečo celkom iné, ale táto aliancia sa volá Aliancia pre európsku integráciu. A také sú aj ich akcie. A e, pani Makovej, pán komisár, e, to, čo robíte, je naozaj veľmi povzbudzujúce. Aj ten vývoj je celkom povzbudzujúci. Bol som e, v Terespole aj v Kišineve minulý týždeň a mal som možnosť vidieť, že táto prointegračná politika je veľkou súčasťou kampane pred novembrovými voľbami. V novembri sa ľudia budú musieť rozhodnúť a budú si musieť vybrať medzi medzi rôznymi politickými silami a budú sa rozhodovať medzi procesom európskej integrácie alebo prerušením tohoto procesu. Komunisti rozhodne nechcú ďalšie napredovanie smerom k európskej integrácii. Len pred niekoľkými eh, mesiacmi komunisti ukázali, čo vlastne chcú. Boli to tie demonstrácie, ktoré sa uskutočnili v apríli. To bol veľmi jednoznačný dôkaz toho, o čo sa komunisti v Kišineve snažia. A ja preto naozaj veľmi pevne dúfam, že občania pochopia tú základnú myšlienku, ktorú sa snažia eh, pretlmočiť súčasné vládnúce strany a pevne verím, že tie voľby dopadnú tak, ako chceme. Ďakujem pekne a teraz má slovo na jednu minútu pán Marek Šiviec. Vážení kolegovia, e, položme si otázku, prečo kladieme takú veľkú pozornosť také malej krajine ako je Moldavsko, ktorá je e, pri e, Čiernom more, ale, Čiernom more, ale nemá k nemu už jeden prístup. Možno to robíme preto, že to je malá krajina. Malá krajina, v ktorej sa stretávajú dva odlišné svety. Je to svet, ktorý, ktorý opúšťa našu súčasnosť, je to svet, ktorý bol symbolizovaný, ktorému, ktorého symbolom bol sovietský svet táto krajina je evidentne veľmi rozdelená, keďže jeho časť je bez pochyby okupovaná istými vonkajšími silami. A práve preto musíme byť veľmi jednoznačne vo svojej debate. Táto krajina si zaslúži našu pozornosť. Je to malá krajina, malá krajina veľmi odvážnych ľudí, ktorí majú svoje ambície v Európskej únii a chcú budovať demokraciu. Pán komisár, je to podobne ako vo fyzike je to, nezáleží od e, sily alebo od veľkosti sily, ale od toho, odkiaľ táto sila vychádza. Tieto milióny nie sú veľkým objemom peňazí, je to v podstate malý objem peňazí, ale ak budú adekvátnym spôsobom využité, tak potom budú naozaj môcť priniesť veľkú úrodu a veľké ovocie. A pevne želám všetkým tým, ktorí budujú demokraciu v Moldavsku, úspech e, členstvo v ktorejkoľvek strane ma nezaujíma. Ja chcem, aby sa konsolidovali tak, aby dokázali budovať lepšiu budúcnosť a stali sa našimi partnermi do budúcnosti. My... Signalizujú mi, že pán Papadopulo eh, zdvihol modrú kartičku. Neviem, či to, o čo sa snaží, je, aby mohol vystúpiť v rámci Catch the Eye, alebo či chce položiť otázku rečníkovi, konkrétne pánovi Šviecovi. Aha, takže dobre, chce sa prihlásiť do vystúpenia v rámci CatchDI. Takže zapisujeme, len pripomíname kolegom, že modrá kartička je e, zasiahnutie alebo teda prihlásenie sa do diskusie tak, aby ste mohli položiť bezprostrednú otázku rečníkovi a neslúži na to, aby ste sa prihlásili do vystúpenia CatchDI. No a na záver vystúpi pán Kukan, ktorý má dve minúty na svoje vystúpenie a s ním ukončíme e, tento e, sled rečníkov v rámci tejto debaty.

Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Týmto sme ukončili vystupovania rečníkov, ktorí vystúpili individuálne a teraz sa dostávame do bodu Catch the Eye. Máme tu šiestich, siedmich eh, prihlásených rečníkov, dáme teda eh, čas týmto siedmim, ale ani jednému ďalšiemu. V každom prípade budeme po jednej minúte prerušovať vystúpenia veľmi prísnym spôsobom. V prvom rade vystúpi pani Anrikiene. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, Moldavsko prekonalo naozaj dlhú cestu od paktu Molotov-Ribbentrop ktorý rozdelil Európu na sféry vplyvu a Moldavsko sa stalo súčasťou Sovietskeho zväzu. Moldavsko je dnes nezávislým štátom. Je naozaj pravda, že čelí mnohým problémom, ale zároveň je to demokratická krajina, ktorá je na ceste e, dosiahnutie európskej integrácie. A preto dnes by som rada povzbudila všetky politi- všetkých politických lídrov v tejto krajine, všetky demokratické politické sily, a zároveň všetky etnické komunity, aby sa vyhli zbytočným konfrontáciám a aby sa sústredili na budovanie budúcnosti pre Moldavsko a to s cieľom nasmerovania tejto krajiny smerom k dosiahnutiu jej európskych cieľov. No a na záver je to Podnestersko. Podnestersko by malo byť dôležitým bodom na našom programe a mali by sme, a práve v tomto smere vítame iniciatívu eh, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a politických lídrov niektorých iných krajín eh, v snahe vyriešiť tento zamrazený konflikt. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán Pasku. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár File. Komisársko je posledný, posledný nedoriešený kúsok histórie na hraniciach EÚ. História sa tu udiala, bolo tu veľa dôležitých historických e, udalostí, ktoré sa tu diali, ale e, videli sme, že e, je veľmi dôležité, aby sa Moldavsko priblížilo a tá možnosť priblíženia sa pomáha zlepšovať situáciu tejto krajine. Vládna koalícia, ktorá čelí blízkym voľbám, zrýchlila tempo reforiem, na ktoré zodpovedá aj odpovede Európskej únie. Obom stranám treba zablahopriať. Aké je tempo vnútorných reform reforiem. E, tak, tak ako sa zrýchluje tempo vnútorných reforiem, tak e, mali by sme smerovať k tomu, aby európska pomoc e, bola adekvátnym spôsobom posilnená. Samozrejme by sme mali prispieť aj k vyriešeniu podnesterského konfliktu. V tomto smere sme povzbudení nedávnymi diskusiami o tejto téme a diskusiami v Podzdame, kde sa uskutočnil nemecko-ruský summit. A tam sa evidentne vlastne vrátili k tomu aj v Dovile na trilaterálnom samite. Tým musíme hovoriť, tým musíme aj adresovať Rusku zodpovednosť za riešenie tohoto konfliktu, pretože evidentne Rusko má zodpovednosť za tento konflikt konflikt. Musíme naozaj dospieť k tomu, aby sme doriešili tento posledný dlh z minulosti. Ďakujem veľmi pekne zdá sa, že sa pokazil, um, pokazil zariadenie, ale už sa opäť vrátilo do funkčnosti. Slovo má pán Mersel. Ďakujem. Keď sme sa pozreli v minulosti na problémy Balkánu a keď sme vnímali skôr Kosovo, eh, tak sme zabudali na Moldavsko. A pritom aj v Moldavsku boli eh, konflikty a tam sme mali prevziať úlohu spostredkovateľa. Je teda veľká škoda, že Moldavsko odmietlo pomoc, eh, ktorú ponúklo, ponúkla Európska únia v oblasti Zadnesterska. Moldavsko má ešte postsocialistický chaos a ekonomiku, ktorá stojí na tomto chaose. S podporou Ruska Moldavsko vybojovalo svoju nezávislosť a v podstate tam prevláda polnohospodárstvo. Teraz bude mimoriadne dôležité, aby voľby v novembri prebehli e, čisto, aby tam nedošlo e, k nepokojom a aby sa zabránilo nejakým e, ďalším vyostrovaniam napätia medzi Moldavskom a Rumunskom. Teraz pán Milcer, ďakujem veľmi pekne pán predseda, pán komisár. A mal som príležitosť eh, vidieť eh, voľby v Moldavsku a keď sme hovorili so zástupcami eh, politických strán v koalícii a opozícii, videli sme tam naozaj obrovskú vôľu k zmene a k tej zmene naozaj došlo. Premiér vyhlásil, že bude aktívne pracovať na integrácii do Európskej únie. My sme to aj videli, keď bol tu v Európskom parlamente. To podporujú aj postrehy výboru e, pre zahraničné veci, ktorý navštívil Moldavsko rozdelenie Zadnesterská od Moldavska je veľmi zložitá záležitosť. Musíme podporiť Moldavsko, aby sa mu podarilo riešiť svoje problémy. Má aj problémy s migráciou. Pán komisár, každý prvok podpory bude mimoriadne dôležitý pre Moldavsko. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bartneo požiadal o slovo, ale nevidím ho tu. Možno to bola chyba, alebo možno už odišiel. No, v každom prípade pán Perion má teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Minulý týždeň v Kišineve, v Moldavsku, som sa zúčastnil stretnutia, ktoré zorganizovalo Ministerstvo kultúry a týkalo sa integrácie Moldavska do Európy. A týkalo sa predovšetkým kultúrnych aspektov tejto integrácie. Ja som si ocenil odhodlanie rásť v Moldavsku, hlavne prostredníctvom viacerých iniciatív, ktoré sa týkali napríklad vybudovania elektrárne, ale rovnako aj strediska pre novinárov a tak ďalej. Moldavsko sa chce stať členom Európskej únie Ide im o plnú integráciu do európskej štruktúry a tvrdo na tom pracujú. Ďakujem veľmi pekne, pán Perilo. A teraz pán Bronc. Počet čistých e, príjimateľov pomoci EÚ je teraz polovica e, členov Európskej únie a možno tento počet e, stupne na dve tretiny toto bude e, na úkor čistých prispievateľov. Ak poľavíme vízové reštrikcie, ako nám hovorí, e, nebude to mať nič dočinenia s migráciou. Teda rozhodne to nebude mať nič dočinenia s legálnou migráciou, ale s nelegálnou e, migráciou určite. Budú tu ľudia, ktorí budú cestovať za prácou a títo ľudia budú pracovať za horší podmienok ako naši ľudia a rovnako aj ľudia v produktívnom veku opustia krajinu. V roku 1991 Moldavsko vyhlásilo svoju nezávislosť od Ruska. Chce sa vzdať eh, svojej nezávislosti eh, v Európskej únii, hoci to, táto nezávislosť bude podaná na striebornej tacke. Eh, ďakujem veľmi pekne, takže takto sme sa dostali na koniec spontánnej rozpravy a teraz prechádzame do poslednej časti tejto rozpravy a odozdávam slovo komisárovi Filemu, aby e, odpovedal e, na intervencie kolego. Nech sa páči, máte slovo. E, veľmi si cením túto rozpravu, ale predovšetkým si cením ten jasný signál a podporu, ktorú ste prejavili. Moldavská republika sa nachádza na zvrate vo svojich dejinách. Európska únia pomohla Moldavsku a pomáha, aby Moldavsko mohlo realizovať svoj program reformy v poslednom roku reformy e, budú odrážať širokú škálu akčného plánu a reforiem Moldavsku. Úspech týchto reforiem je veľmi dôležitý pre budúcnosť Moldavska pri mnohých príležitostiach, ale aj 30. septembra, keď tzv. skupina priateľov navštívila Kišinev a pán poslanec Vodson o tom hovoril, sme vyslovili e, svoju víziu o modernom a prosperujúcom Moldavsku. Hovorili sme aj o tom, že územná celistvosť Moldavska musí byť obnovená. Moldavská republika sa nachádza na pozitívnej trajektórii. Som si istý, že krajine sa podarí dosiahnuť politický kompromis, ktorý potrebuje, aby naďalej sa krajina mohla angažovať v reformách. Pokiaľ ide o nás, do čo najväčšej možnej miery budeme poskytovať potrebnú vonkajšiu pomoc a podporovať občanov Moldavska. Budeme aj naďalej podporovať občanov, aby prešli dôležitou skúškou nadchádzajúcich parlamentných voľbách. A aj ja z celého srdca dúfam, že po týchto voľbách uvidíme v Moldavsku inkluzívny politický proces, ktorý sa bude točiť okolo proeurópskej agendy a transformačného procesu prospech eh, občanov Moldavska. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Máme tu šesť návrhov uznesení, jedno uznesenie z EPP, jedno od liberálov, ďalšie od